Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, ja vítam túto diskusiu a takisto vítam uznesenie. Dúfam, že sa nám podarí získať tú najmož- najväčšiu možnú podporu tu v parlamente. Je to dôležité, potrebujeme silný začiatok pre tú konferenciu a potrebujeme to nielen tu v parlamente, potrebujeme to aj mimo stien tohto parlamentu. Táto konferencia musí priniesť konkrétne výsledky na to, aby sa zlepšili, zlepšila situácia ohľadne našich inštitúcií. Ja dúfam, že tá konferencia prinesie niečo viac. To sú tie emócie, ktoré tu vidíme aj v rámci prípravy posledných európskych volieb keď účasť voličov sa zvýšila bezprecedentným spôsobom naprieč všetkými členskými štátmi. Tieto emócie musíme udržiavať, musíme e, veriť e, v to, že občania majú pozitívny pohľad na Európsku úniu. Musíme to preniesť do tej konferencie. A chcel by som zareagovať veľmi rýchlo na tie poznámky, ktoré sme tu počuli z krajnej pravice v tomto parlamente. Ide tu o konferenciu o budúcnosti Európy, článok 19 hovorí veľmi jasne. Ja si myslím, že by sme mali zaangažovať všetkých tých kandidátskych krajinách, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať a pridať sa k nám. Toto je možnosť, aby sme z tejto konferencie urobili konferenciu, ktorá sa bude venovať budúcnosti, silnejšej budúcnosti Európy vo svete. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Bonafej, máte minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Posledné európske voľby ukázali, že občania ešte stále chcú veriť európskemu projektu, chcú zmenu Európy. A keď budeme dnes uzavretí sami, každý vo svojom štáte, nikam sa e, nedostaneme. Hranice to je, to je e, posledný e, zvon, ktorý bije na poplach. Musíme konečne e, zmeniť Európu a touto konferenciou musíme zahájiť novú fázu. Máme teraz príležitosť oživiť demokratickejšiu Európu, dať centrálnu úrohu Európskemu parlamentu a takisto musíme opäť oživiť nadšenie občanov pre Európu. Musíme hovoriť o ich potrebách, očakávaniach. Tá konferencia musí byť dynamická, pragmatická a tie inštitúcie Európskej únie musia konečne urobiť prvým krok smerom k zmene, dôveryhodnej zmene. Nesmie to byť samoučelná diskusia, pretože inak dáme opäť e, príležitosť e, euroskeptikom. Oni to využijú ako, mod, ako, ako vodu na svoj mlyn. Chcela by som povedať, že keď čítate vaše príhovory veľmi rýchle, tak mi to tlmočníci naznačia. Takže skôr povedzte menej a pomalšie. Nech sa páči, ďalší prihlásený, pani Gamon. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Pokiaľ ide o konferenciu o budúcnosti Európy, týmto sme dostali slubu, slubu, aby Európa lepšie fungovala v budúcnosti. Ja sa teším z toho, že ďalšie dva roky občanov a občianky sa chceme spýtať, že aké sú ich očakávania, pokiaľ ide o budúcu silnú Európy. A kľúčová otázka bude, že aká je naša vízia našej spoločnej Európy a Takisto sa chceme spýtať občanov, ako má vyzerať tá budúcnosť. Dôležité reformy prinášajú aj určitý strach. Strach pred tým, že občania ako keby niečo nechceli mať. Ale moja skúsenosť je, že občania Európskej únie e, sú oveľa odvážnejší v ich zmýšľaní, ako si myslia ich politici. A preto by sme túto ich odvahu mali využiť a príjmime také rozhodnutia, ktoré môžu byť rozhodujúce v tom zmysle, aby Európa lepšie fungovala. Máme toľko víziev pred sebou, ktorým sa musíme každý deň postaviť. Napríklad klimatické katastrofy, ako sa tomu máme postaviť, ak nie v posilnenej, lepšej Európe. Ja dúfam, že túto konferenciu využijeme ako E, začiatok toho, aby tento duch emócií bol tu aj v budúcnosti medzi nami a ja vidím Spojené štáty európske budúcnosti ako realitu. Nech sa páči, pán Nínas, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia, kolegyne. Myslím si, že sme tu videli v tejto diskusii, že tu čelíme kríze v Európe a videli sme teda nielen po voľbách, ale už aj pred voľbami, že sú tu dve možnosti. Chceme menej Európy alebo viac Európy. Krajná pravica už vyjadrila svoju víziu o tomto, ale my, my veľkou väčšinou tých ľudí, ktorí povedali, že chcú viac Európy, sme vyhrali tieto voľby. A práve preto sa teraz musíme rozhodnúť o tom, o koľko viac Európy chceme. Táto otázka je to, na čo by mali odpovedať občania, keď s nimi sa zhovárame a odpoveď na túto otázku môže byť aj to, že možno chcú menej Európy. Ale ja si myslím, že treba ísť cestou rizika, pretože doposiaľ ja viem, že my máme tie správne argumenty. My vieme, že Európa priniesla jednotu východu a západu, že priniesla mier a prosperitu, takže ja vidím, že máme dobrú argumentáciu a vyhráme túto diskusiu. Keď už hovoríme o diskusii, pokračujeme v dobrej diskusii tu na pléne a urobme skutočne toto, tú prvú, tou prvou európskou sférou pre diskusiu. Ďakujem pekne. Pani Bizoto, máte minútu. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto Európa sa musí prepracovať od hora až nadol. Nepotrebujeme viac Európy, potrebujeme novú a úplne odlišnú inú Európu. Európa nemôže byť otrokom bank a nadnárodných spoločností. Už nám e, stačilo byrokratickej Európy. A to, čo tu predkladá pani von der Leyen, to bude len ohriata polievka, opäť dominancia Macrona, Merkelovej, Nemecka, Francúzska. My si ale želáme Európu národov, Európu slobody, skutočnej demokracie. E, Európu, Európu, ktorú chceme vybudovať, si predstavujeme tak, že bude bojovať proti islamskému terorizmu, že vyrieši migráciu, že bude ochraňovať značku Made in Italy. To, je demokratická revolúcia, o ktorú sa my budeme snažiť. A to s rovným chrbtom a s vstyčnenou hlavou, pretože my chceme zastupovať to, čo si žela skutočne talianský národ. Ďakujem a teraz pani Mameru, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Litovia sa vyznačujú skromnosťou, avšak je tu snaha bojovať proti Brexitu keď naše hodnoty a demokracia a zvrchovanosť sú ohrozované, tak náš duch ožije v našej krvi a začneme reagovať. Toto sa udialo aj v posledných voľbách, ktoré vyhral jasne Boris Johnson. Britská verejnosť videla, že sme tu mali tri roky iba zastrašovania, pretože skutočne to bolo také, taký podvod na britskej demokracii. Takže v tejto fáze Brexitu, keď už ideme ku koncu, ja si myslím, že sme sa ponaučili z toho, aby sme mali v budúcnosti lepšie vzťahy medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou. Dúfam, že európska hierarchia si uvedomuje, že britský národ nie, sa nenechá zastrašovať a úprimne si takisto myslím, že nájdeme spoločnú cestu na to, aby sme efektívne spolupracovali a posilnili naše priateľstvo. Avšak nadovšetko si myslím, že Európska únia akceptuje voľbu Britov opustiť Európsku úniu. Ja si myslím, že slova, e, ktoré poviem, dobre sumarizujú situáciu. Rečnička bola prerušená. Hovoríte bez mikrofónu, takže bolo by dobre, aby ste prestali. We now move to our next speaker. A teraz ideme ďalej na 1,5 minútu. Pani Vozenberg. Ďakujem pekne. Pred 4 dňami 12 migrantov prišlo o život a pridali sa na ten tragický zoznam ľudí, ktorí zomreli medzi Tureckom a Gréckom. Migračné toky pokračujú napriek e, e, tomu aj zlému počasiu na mori. Azylový projekt, o ktorom sme hovorili, kde je, e, neexistuje budúcnosť Európy, ak všetky krajiny EÚ nebudú zapojené do víziev. Chrániť bezpečnosť vonkajších hraníc je povinnosťou všetkých krajín, ale nestačí, aby sa to robilo tak, ako sa to urobilo doteraz. Musíme mať e, kritéria, ktoré treba plniť, ale o tomto nehovoríme. Ako môžeme snívať o zjednotenej Európy, Európe, ak každá krajina si hájí svoje záujmy, ak niektoré krajiny zatvorili hranice a nechcú na seba zobrať zodpovednosť. Musíme byť realistami, ak nemáme solidaritu, nemôžeme hovoriť o budúcnosti Európy. Sú tu, je tu nebezpečenstvo pre súdržnosť a demokraciu Európy, pre naše hodnoty. Potrebujeme konať spoločne a okamžite a predovšetkým musíme byť zodpovední. Ďakujem pani Barley na jednu minútu. Ďakujem. Európska únia je ešte stále garantom slobody a blahobytu na tomto kontinente. Výdobytky pre občanov sú e, nespočetné, ale EÚ samozrejme nie je dokonalá, je to neukončená práca a tak to aj musí byť. E, Európa sa musí stále reformovať, musí byť demokratickejšia, ekologickejšia a musí takisto prekonať e, tú vzdialenosť a ten dištanc, ktorý pociťujú občania občania musia byť vypočutí a musia mať možnosť aj príjmať závažné rozhodnutia. My si uvedomujeme, čo to znamená. My sa k tomu zavezujeme. Máme jasný mandát na túto konferenciu e, predložiť nové e, zákonodárne iniciatívy po konferencii, nadviazať na jasné výsledky konferencie a samozrejme musíme zapojiť občanov rozsiahlým spôsobom. Len takáto rozsiahla komunikácia pred, a počas aj po konferencii prinesie výsledky. A to je teraz úloha parlamentu. Ďakujem. Na jednu minútu, pani Foden. Ďakujem. Kolegovia, milióny ľudí v mojej krajine nerozumejú, ako funguje Európska únia. Spájajú si EÚ s nejakými mýtickými pravidlami o banánoch alebo o používaní gajt, pretože sú tu populisti, ktorí už 10 ročia šíria nezmysly a lži. Ale Brexit to je skutočne varovný prst a môže sa to stať aj iným krajinám. Konferencia budúcnosti Európe je ambiciozným projektom a musí takým byť a chce zaručiť budúcnosť tohto jedinečného spoločenstva národov. Ja chcem, aby občania sa cítili, že sú zastúpení a že sú angažovaní my, demokraticky zvolení zástupcovia európskych občanov. Eh, chceme mať legislatívnu iniciatívu, chceme, aby rada bola transparentnejšia. Ľudia musia chápať dôvody, prečo nedochádza k pokroku. Migrácia je klasickým príkladom, pretože národné vlády blokujú radu. Kolegovia, Spolupráca medzi ľuďmi, národmi a kultúrami je budúcnosťou. Ak pôjdeme o samote, to nie je odpoveďou a hlas občanov je ten najdôležitejší. Ďakujem. Pani Deparne Grunenberg na jednu minútu. Aj pre nás, zelených, konferencia o budúcnosti Európy predstavuje otázku, ako chceme v budúcnosti žiť, ako chceme vyvážiť napríklad hospodárstvo a ekológiu. Toto zistíme len, ak e, povedieme dialog s občanmi Európy. Participácia je centrom udržateľnej regeneratívnej kultúry, ktorú potrebujeme teraz naliehavo, aby sme um, zastavili ekologickú degradáciu. Ako sa má zmeniť mobilita? Ako sa má zmeniť naša výživa? Ako si predstavujeme nové hospodárstvo, ktoré bude slúžiť všetkým? Takáto transformácia ide veľmi hlboko a bude účinná len ak sa bude opierať o široký demokratický základ. A preto sa veľmi teším, že dnes Európsky parlament pozýva občanov do tejto diskusie. My chceme vytvárať teraz občan Európu spoločne. Európa musí byť pripravená na výzvy budúcnosti. A e, my si teraz musíme ujasniť, ako chceme žiť v budúcnosti a akú Európu chceme. Thank you. Ďakujem pani Birikom na jednu minútu. Ďakujem. Pani Garcia Pérez nám pripomenul na začiatku diskusie, že Európska únia začala šiestimi krajinami a ich vízia bola taká, že by to bola voľná aliancia zvrchovaných národov s obchodnou dohodou, s nejakou politickou kooperáciou a s tým, že by to nejako podporovalo mier. A ak by toto zostalo realitou, ak by to stále bolo tou víziou, tak si myslím, že neverím, že by Británia teraz odchádzala. Ale toto sa nestalo. Spolupráca prešla do dominancie, e, zvrchovanosť sa premenila na superštát a preto Británia odchádza. A myslím si, že keď budeme úspešným konkurentom na vašom Prahu, ďalší nás budú nasledovať. A preto, ak chcete budúcnosť nie pre Európu, ale pre Európsku úniu, a to je iná vec, poučte sa z toho, čo sa stalo v Británii. Mm, ospravedlňujem sa, ale neakceptujeme momentálne modré karty. Pani Nibler na jednu, 1,5 minúty. Pani predsedajúca, pani zástupkyňa rady, pani komisárka, konferencia o budúcnosti Európy je dôležitou konferenciou, pretože Európska únia si naozaj vyžaduje teraz reformy. Pre mňa je dôležitá jedna téma, a to posilnenie našej parlamentnej demokracie. A keď hovoríme o parlamentnej demokracii, tak mám na mysli špicen kandidátov, a ich výber. Veľa sme dnes hovorili o tom, že musíme byť bližšie k občanom. No a konštatujem, že od e, posledných e, volieb, európskych volieb, sme opäť e, stratili veľa dôvery občanov. 200 miliónov ľudí sa zúčastnilo na európskych voľbách a občania očakávali, že tí, ktorí boli vybraní ako špicen kandidáti, sa potom E, niekto z nich sa potom stane predsedom Európskej komisie a všetko to dopadlo inak. No a musíme teraz opäť e, dokázať občanom, že si zaslúžime ich dôveru a preto musíme obnoviť proces špicen kandidátov. E, podľa mňa srdcom európskej demokracie je Európsky parlament. Tu sa musia viesť tie zásadné debaty. Áno, musíme zapojiť občanov do procesu, ale v konečnom dôsledku musíme rozhodnúť my v Európskom parlamente. A my sme preto to boli aj zvolení. A e, preto by som bola rada, keby sa o tomto hovorilo na konferencii o budúcnosti Európy. Tá parlamentná demokracia, e, tá musí byť posilnená a samozrejme k tomu patrí, že Európsky parlament dostane právo legislatívnej iniciatívy. Ďakujem na jednu minútu, pani Dobrev. Buďme odvážni. Hovorme odvážne. Začneme, začneme budovať Spojené európske štáty. Európa veľa dosiahla za posledné desaťročie, ale nestačí to. Európa sa musí tiež zmeniť, pretože výzvy sú globálne a Európa, Európska únia musí byť globálnym hráčom. A ja chápem, že zmeniť nás je e, možno nie je to jednoduché a že sa toho bojíme, ale myslím, že tento strach e, nie je dobrým poradcom. A preto by sme mali začať, aby sme budovali silnejšiu a demokratickejšiu Európu, Myslím si, že by sme mali vybudovať alianciu odvážnych, aby sme vybudovali teda tu, tieto Spojené štáty európske a slúbme to, že ďalšie generácie budú pyšné na nás, tak ako sme my pyšní na zakladajúcich otcov únie. Ďakujem, pán Ginán, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca pani komisárka, chceme zapojiť občanov do tejto konferencie, ale nemalo by to byť len tak neformálne. Mali by sme mať taký konzistentný spôsob prostredníctvom toho združenia, takej doslova poroty, občanskej poroty. A chcel by som, aby ste reagovali, chcel by som, aby ste aby sme mali e, silné, silných vodcov tejto konferencie. Videli sme v tejto diskusii, že e, prejav e, pána Ferhoštata bola skutočne, bol taký kľúčový, že si to všetci vypočuli, dokonca aj extrémna pravica. A preto by sme mali jeho zvolať za lídra e, tejto konferencie, aby sme mohli mať skutočnú e, európsku debatu. Teraz na 1,5 minúty pán Tobe, bez mikrofónu. E, fru talman, Vážená pani komisárka, problémy, ktorým čelí Európa, sa nevyriešia len tak, že odídeme od stola, že zanecháme spoločen, spoluprácu, ale tiež nehovoríme o vytvorení zjednotených štátov. Musíme sa zamerať na tie kľúčové problémy, ako je terorizmus, nadnárodný zločin. To sú fenomény, proti ktorým treba efektívnejšie bojovať spoločne politika imigrácie. Musíme vytvoriť politickú, eh, klimatickú politiku, ktorá bude koherentnejšia, tiež posilniť spoluprácu v oblasti obrany. Všetky tieto témy eh, by mali byť riešené prostredníctvom konferencie budúcnosti EU, Európy. Nie hovoriť o volebných systémoch, o, o systémoch kompetencií, ale potrebujeme skutočné politické líderstvo, ktoré vyrieši e, problémy, ktorým čelíme. Chceme zaručiť, e, zvýšiť e, podporu, zvýšenie podpory aj pre občanov musíme byť e, racionálni a som si istý, že sa nám podarí zozbierať takú podporu, ktorá je potrebná pre Európy. Ďakujem pekne, pán Moreno Sanchez. Ďakujem, pani predsedajúca. Budovanie Európy je neustálým projektom, ktorý je otvorený. Máme spoločný cieľ, ktorý zdieľame všetci Európčania. 10 rokov po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy táto konferencia nám prináša jedinečnú príležitosť, aby sme priamo s občanmi vytvorili novú budúcnosť prostredníctvom participatívneho a zastupiteľského dialógu na všetkých úrovniach a budeme hovoriť o mnohých rôznych témach, ale myslím si, že eh, ak rada, e, e, teda téma e, plného rešpektu zo strany rady voči systému špicen kandidáta a teda zrušenie hlasovania s vetom na rade, to by mali byť niektoré z tých hlavných tém, ktoré sa tam budú pre, preberať. Dúfam, že budú tieto inštitúcie pracovať spoločne tak, ako aj teda spolu s občanmi, aby tieto ciele dosiahli a to odvážnym politickým spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej pani Pagasar Tundua. Ďakujem pekne. Je nás, e, alebo sme viac než len členské štáty, alebo než izolované osoby. E, žijeme v dramatických e, časoch, potrebujeme lepšie pravidla a tie veľké výzvy už nie sú národné, sú nadnárodné. A naša príležitosť je tu v Európskej únii a práve preto sa treba pozrieť na to, čo sa nám podarilo a nepodarilo, odkedy kračame spolu. Ale nikdy to nespravíme, pokiaľ sa necháme e, viesť nacionalizmom alebo populizmom. Samozrejme, treba sa poučiť aj z Brexitu, aj e, z nacionalizmu. Včera nám tu bolo povedané, že e, treba nejaký európsky mechanizmus seba, alebo teda autodeterminácie, aby sme sa nejako balkanizovali. Ale to nie je pravda. Musíme byť silní, musíme občanov dať do stredu systému a potrebujeme Eh, aby umelá inteligencia bola ľudská, ak to tak môžem povedať, a možno eh, potrebujeme byť taký eh, silní, aby sme sa tak k tomuto novému, tejto novej konferencii dokázali dopracovať. Nechceme ničiť Európu, nechceme žiadne ďalšie hranice. Ďakujem pekne. Ďalej pán Simon, minúta a pol. Pani predsedajúca, vážené dámy a páni, táto krásna rozprava ukázala, že 10 rokov po Lisabonskej zmluve potrebujeme reformu zmluv. Najvyšším cieľom konferencie o budúcnosti Európy musí byť posilnenie akcie schopnosti Európanov. No a potom e, myslím si, že sme celkom dobre videli v tejto rozprave aj to, že ešte v tom nadnárodnom zoskupení sme nenášli ideálny spôsob, ako zorganizovať demokratický proces. Veľmi sa mi páčila dnešná rozprava. Išlo o priam, de, prvky priamej demokracie, parlamentnej demokracie. Jednu vec by sme ale nemali urobiť. Nemali by sme navodiť e, priepasť medzi občanmi na jednej strane a parlamentom na druhej strane. Parlament môže e, zmúdrieť prosím tejto konferencie, ale napokon sme sa v Európe po 300 rokoch ponaučili aspoň toľko, že zastupiteľská parlamentná demokracia je najlepším spôsobom, ako zorganizovať demokraciu. Nezávisle od výsledku konferencie považujem za dôležité, aby sme vytvorili európsku verejnosť a parlament musí byť platformou pre túto verejnosť. Preto skupina e, zložená z viacerých skupín napísala vám, pani predsedajúca, presnička list, že treba reformovať e, debatu. Mali by sme stať tam vpredu, e, pozerať sa navzájom na seba. Mali by sme mať naozaj živú rozpravu, ktorá sa bude dať aj prenášať v médiách. Ďakujem. Thank you, uh, for... Ďakujem pekne. Ďalej pán Benifej. Ďakujem veľmi pekne. Konferencia o budúcnosti Európy je ambiciozným projektom dialogom medzi inštitúciami a e, občanmi, ktorý musí byť dobre štrukturovaný, keď budeme pripravovať návrh reformy Európy. Potrebujeme naozaj konkrétne návrhy, ktoré akcentujú konkrétne témy, aby sme mohli dať šancu Európy zaoberať sa veľmi konkrétnymi záležitosťami, ktoré sa priamo dotýkajú e, občanov, ako sú sociálne politiky, ale aj klimatické zmeny. Naše uznesenie hovorí jednoznačne, že Európsky parlament e, bude rešpektovať výstupy z tejto konferencie prostredníctvom osobitných legislatívnych e, ustanovení. Každopádne máme potrebu posilniť e, federalizáciu Európy, pretože to je najlepšia e, garancia e, toho, aby sa konferencia netransformovala na akúsi výkladnú volebnú skriňu ktoréhokoľvek predstaviteľa štátu. A musíme naozaj toto obhájiť, aby to bolo naozaj o budúcnosti Európy. Ďakujem ďalej pán Boje. Ďakujem pekne. Podobne ako aj e, iní kolegovia, e, začínam tu v parlamente, treba e, pre nás hlavne dobre pochopiť, ako to tu v parlamente funguje a ak je to ťažké pre nás, tak o to ťažšie je to pre našich občanov. Naozaj tí sú častokrát vzdialení európskym inštitúciám, takže to by mala byť prvá úloha e, tejto konferencie, aby bola nejaká taká väčšia e, jasnosť, pokiaľ ide o to, ako naša inštitúcia, naše inštitúcie fungujú a pokiaľ ide napríklad o tie e, európske voľby, vtedy ľudia najviac tieto témy vnímajú. Spomínali, spomínali sme minulý rok ten špicen kandidát systém, že to mal byť taký symbolický európsky projekt, ale nakoniec to celé prebehlo úplne inak, ak si dobre spomínate. A keby občania mohli voliť tie e, nadnárodné kandidátky, tak to by bolo pozitívne. A mm, takto by sa mohli e, proste prejaviť. Takže to je podľa mňa pozitívny cieľ, e, ktorý by sme mali podporiť. Ďakujem. Ďakujem ďalej, pán Ressler. Thank you, chair. Ďakujem. Pani podpredsednička komisie, EÚ dnes je výrazne iná, než povedzme ešte pred 10 ročím keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Naozaj dnes máme veľmi e, rýchle zmeny, či sú to ekonomické, demografické alebo technologické zmeny a e, tieto zmeny menia spôsob, ako budeme žiť, ako budeme komunikovať, ale zároveň si to vyžaduje, tieto ženy, zmeny e, si vyžadujú aj zmeny v tom, ako funguje naša demokracia. Práve preto je našou zodpovednosťou ponúknuť nové a inovatívne spôsoby, ako Európania by, mali, by mohli byť e, lepšie zahrnutí do tých rozhodnutí, ktoré sa ich e, týkajú. Mladí Európania častokrát sú tí, ktorí e, sú lídrami v oblasti tých transformatívnych trendov v našich spoločnostiach. Práve oni môžu poskytnúť veľmi špecifický pohľad na tieto témy. pani podpredsednička Švica bude líderkou v oblasti práce komisie na tejto konferencii a je veľmi dôležité, ak má byť táto konferencia úspešná, aby sme eh, chápali, aké sú, aké sú Európania odlišní, aby sme tam zahrnuli perspektívy našich občanov, ktorí pochádzajú z rôznych eh, kútov Európy a práve preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme tam všetky tieto perspektívy naozaj mali zahrnúť a je to veľmi dôležité. Táto konferencia by hlavne nemala byť eh, nejakým takým checklistom, kde si budeme odfajkovať nejaké konkrétne E, dopredu nastavené body, e, musíme byť inkluzívni, musíme byť konštruktívni a musíme pripraviť Európu na nový svet a pre nové generácie. Ďakujem pekne ďalej pani Fricon. I'm sorry. No, oh, thank you. Ďakujem pani predsedajúca, a vážená e, komisia. Demokratické hodnoty, základné práva, zmena klímy, sociálna spravodlivosť, rovnosť a e, rovnosť príležitosti, To sú tie dôležité otázky, e, o ktorých by mala byť e, rozpráva o budúcnosti Európy. Konferencia o budúcnosti Európy sa musí obrátiť aj na mladú generáciu. Som rada že som tu dnes počula veľmi živú rozpravu, kde sa viacerí z našich mladých a novozvolených poslancov vyjadrili k tejto e, rozprave o budúcnosti. Je to dobré. Rozpráva o budúcnosti sa musí týkať toho dôležitého, čo pod, e, podporí spoločnú Európu. Musíme ukázať angažovanosť, schopnosť príjmať rozhodnutia, musíme držať spolu v Európe, kde povzbudzujeme nádej, ktorú chceme dať mladej eh, generácii a ktorú mladá generácia má, pokiaľ ide o budúcnosť Európy. Ďakujem. You, minute, Ďakujem ďalej, pán Tročany. Pani predsedajúca, pani komisárka, konferencia o budúcnosti Európskej únie nám dáva šancu získať si späť dôveru občanov Môžeme do európskej architektúry vniesť nový švung. Participatívna demokracia je veľmi dôležitá, ale mali by sme eh, dbať aj o to, aby sme boli tolerantní, pokiaľ ide o rôzne ideológie. Nemali by sme druhým vnúcovať našu ideológiu. Tradície a obnova sú dôležitými piliermi Európskej únie. Nesmieme zabudnúť na otcov zakladateľov Európskej únie, ale potrebujeme odpovede na to, čo je to vlastne európsky spôsob života? Európska identita sa dá e, realizovať iba pri e, rešpektovaní aj národných špecifik. Musíme Európsku úniu vnímať ako spoločenstvo hodnôt, kde máme rôznorodosť, ale táto rôznorodosť sa zakladá na národných štátoch. Preto nemôžeme akceptovať Spojené štáty európsky, európske. Ďakujem pekne, ďalej pán Čimo Sevič. Ďakujem pekne. Konferencia o budúcnosti Európy prichádza v najlepší možný čas. Za posledných 25 rokov sa svet e, výrazne zmenil. E, ekonomika, technológie, komunikácie, mocenské pomery e, v medzinárodných vzťahoch, to všetko sa zmenilo. Demografická explózia v mnohých urgen, regiónoch tvorí alebo generuje urgentnú potrebu meniť sa. Európa sa musí tejto novej situácii prispôsobiť, Európania musia tú situáciu pochopiť a na konferencii by sa mali opísať problémy, navrhnúť riešenie a hlavná podmienka úspechu je, aby naozaj tam boli plne začlenení e, európsky občania, agory, konferencie, konzultácie, to všetko e, je potrebné, ale nestačí to. Mali by sme plne využiť aj online komunikáciu Najlepšie podľa mňa je mať e, pan európske konzultatívne <laughs> referenda s účasťou miliónov ľudí. To by bolo demokratické, znamenalo by to, že občania budú e, proste aktívnymi občanmi a že budú mať dobrý pocit z toho, že sa k tomu aktívne mohli vyjadriť. Ďakujem pekne ďalej poslankyňa Majdel. Ďakujem myšlienka prepojenia sa alebo nejakého vytvorenia nových, no, no áno, nového prepojenia našich občanov, e, to je zaujímavá myšlienka. Mali by sme sa spýtať našich občanov, e, čo si oni predstavujú, pokiaľ ide o Európu e, a mali by sme sa ich to úprimne spýtať. Ak teda hovoríme, že ich chceme počúvať, tak naozaj treba ich aj reálne počúvať a potom implementovať, čo nám povedia za posledných 10 rokov toto bolo práve najväčšie e, nejaké demokratické, nejaká demokratická aktivita a nemôžeme začať tak, že už dopredu si povieme, aké budú výsledky. Vieme, že v niektorých e, hlavných mestách sa pripravujú zmeny e, zmluv, prípadne blokády, ako v prípade Severného Macedónska, alebo iné e, proste kroky Európa viacerých rýchlostí a tak ďalej. Proste toto možno sú veci, ktoré ľudia nechcú. Nechcú iba e, odpečetko, tak povediac, e, dopredu dohodnuté veci. Čiže my by sme nemali vymýšľať e, nejaké mechanizmy, ako kanalizovať verejnú diskusiu. Proste mali by sme počúvať našich občanov a potom to implementovať. A to sú práve tieto naše staré e, zvyky, musím povedať, a možno to je práve ten dôvod, prečo teraz na novo sa musíme snažiť našich občanov e, napojiť. Je to asi symptomatické. Ďakujem pekne ďalej, pán Kluxman. Ďakujem už veľmi dlho v európskych inštitúciách bola táto predstava, že Európu je možné robiť bez, že Európu je možné robiť e, bez ľudí. Nie proti ľuďom, ako hovoria nacionalisti, ale rozhodne nie s ľuďmi, takže bez nich. A e, tentokrát e, ten návrh je trochu iný, ten prístup je trochu iný, to podporujeme. A je veľmi podstatné, aby občania boli priamo do tejto práce e, začlenení. Treba, aby sa naše spoločnosti zapojili. Ako posilniť európsku demokraciu, ako vytvoriť spoločnú armádu, ako vytvoriť spoločné zdaňovanie a tak ďalej. Všetky tieto otázky treba riešiť a to možno, s čo možno najväčšou E, zaangažovanosťou našich e, občanov. Nestačí ich iba konzultovať, ale naozaj aj počúvať to, čo hovoria. A e, je veľmi dôležité, aby tie závery sme teda potom rešpektovali, ale aj ten postup musí byť správny, aby európske občania boli aktívni, aby neboli pasívni, aby naozaj prebehla nadnárodná diskusia. Buď budeme demokratickejší, alebo tento projekt zomrie, takže rozhodne mali by sme ísť tou prvou cestou. Ďakujem pekne ďalej, pán E, poslanec Buda. E, ďakujem e, pekne. Budúcnosť Európy nepochybne je témou, ktorá nás všetkých zamestnáva a teší ma, že dnes diskutujeme o tejto téme, o tom, ako nejako nastaviť tú konferenciu o budúcnosti Európy. Európske občania by mali mať príležitosť diskutovať o týchto témach, ktoré ich zaujímajú. E, mali by mať príležitosť môcť vyjadriť svoje predstavy o budúcnosti Európy. Občianská spoločnosť a všetky ostatné E, e, všetci ostatní zaangažovaní antéri, či, e, aktéri, či sú národní, regionálni, miestni alebo akýkoľvek iní, by mali mať možnosť vyjadriť, vyjadriť sa k budúcnosti Európy, pričom mali by sa naše hodnoty, tie základné európske hodnoty v rámci toho samozrejme vždy dodržiavať. E, či sú to témy životného prostredia, ekonomické témy, sociálne témy, e, základné e, práva, tak ďalej. v všetkých týchto oblastiach potrebujeme isté záruky a samozrejme týka sa to v prvom rade našich mladých ľudí a práve preto by sme mali mladým dať tam istú tribúnu, kde by mohli vyjadriť svoje predstavy a aby s nami hovorili o ich predstavách o budúcnosti, o svojej budúcnosti, takisto o budúcnosti Európy. Ďalej pani poslankyňa Kumpula na 3. Nech sa páči. E, ďakujem pekne. Ja si myslím, že veľká väčšina e, parlamentu chce pripraviť otvoreným spôsobom budúcnosť Európy, nie za zatvorenými dverami. My chceme e, požiadať občanov, aby sa toho zúčastnili. Jednak tá občianská agora, to by bol jeden nástroj, a potom agora mladých ľudí, tých sa, tých sa najviac bude budúcnosť Európy týkať. My tiež sme tu mali príležitosť e, k minuloročnú, kde boli európske voľby a tam tiež sa účasť e, e, medzi mladými ľuďmi zvyšila o 12%. V nordických krajinách napríklad sa hovorí o tom, že v oblasti bezpečnosti alebo geopolitických témach by sme mohli byť aktívnejší. U nás nemáme radi daňové podvody, sú pre nás dôležité environmentálne témy, sociálne témy, takisto máme radi praktické riešenia, ktoré Eh, umožňujú a uľahčujú náš život, ale to, že nám chýba eh, všeobecná alebo taká spoločná legislatíva, častokrát to komplikuje situáciu. A táto konferencia by sa mala pozrieť na práve demokratický aspekt budúcnosti Európy a takisto aj špicen kandidát, ten systém špicen kandidátov by mal byť eh, vyjasnený, jednoznačne vyjasnený pred ďalšími voľbami, ktoré budú. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Díde, pani predsednička konferencia budúcnosti Európy Európy eh, eh, bude ďalšou príležitosť, kde si Macron pripraví svoju ďalšiu eh, prezidentskú volebnú kampaň, alebo bude to reálna konferencia, uvidíme. My sme boli zvolení v maji, máme mandát na 5 rokov a práca, ktorá taká ja, má reálny charakter, začína až tento týždeň, to znamená, že pol roka po voľbách, pol roka sme stratili, e, riešili sme institucionálne otázky a tak ďalej. Pokiaľ o budúcnosť Európy, navrhujem konkrétne, aby od budúceho mandátu komisia a rada únie boli vymenované do 4 týždňov potom, čo sú poslanci zvolení a od 1. júla tým pádom nie od 1. januára ďalšieho roku, od 1. júla by už všetky inštitúcie mohli plne fungovať, plnohodnotne e, pracovať a e, konať na prospech našich občanov. Dámy a páni, neboli sme eh, zvolení preto, aby sme tu riešili nejaké inštitucionálne interné otázky. Prišli sme sem preto, aby sme napravili imič Európy a naši občania mohli tomuto projektu veriť. Eh, ďakujem pekne. Ďalej prejdeme na Catch the Eye, ale poprosím vás eh, naozaj stručne. Poprosím aj komisiu, aj radu, aby potom pochopili, že máme tu potom formálne sedenie o 12. Čiže o 11.55 budeme musieť byť e, hotoví. Pán Kanev, nech sa páči ako prvý. Ďakujem pekne. Ja som sa rozhodol, že dnes budem vystupovať po francúzsky, pretože e, e, som naozaj šokovaný, že prezident Macron tu navrhuje nejakú Európu viacerých rýchlostí. Európske krajiny môžu samozrejme mať odlišnú, odlišné povedzme, tempo rozvoja a to ešte neznamená, že e, by sme mali myslieť v prvom rade na to, ako fungujú vlády. Treba sústrediť v prvom rade na našich občanov. A e, treba pamätať nakoniec aj na občanov krajín, ktoré sú asociované, či to je Albánsko, Severné Macedónsko alebo prípadne e, ďalšie. Takže E, nejaké nastavovanie tých odlišných rýchlostí institucionálnym spôsobom e, by e, nebol dobrý postup, práve naopak bola by to veľká chyba, ktorá bude mať ďaleko siahle negatívne dôsledky. Ďakujem pekne ďalej, pán poslanec López Aguilar. Ďakujem. V roku 2009 vstup vstúpila Lisabonská zmluva konečne do platnosti a Fan Rompuy, predseda rady v tom čase, teda oznámil, že bude to zmluva, ktorá nám vydrží po zvyšok našich životov. Prešlo 10 rokov, začína nová komisia von der Leyen a zase sa vytvára nejaká konferencia budúcnosti Európy e, a tá by potom mohla reformovať zmluvy. Prečo? Spolu s Lisabonskou zmluvou prišla najväčšia kríza e, v dejinách EÚ. E, veľká recesia, veľké e, ekonomické rozdiely, článok 7, členský štát, štát ktorý odišiel z EÚ, to je Británia, a najmä tu v parlamente nárast nacionalizmov, supremacizmov, populizmov, a tak ďalej. Takže tu nemáme žiaden deficit eh, demokratickej legitimnosti, práve naopak my sme jediní priamo zvolení. Samozrejme, eh, naše, konku- naše hm, právomoci by sa mohli rozšíriť, ale v prvom rade by sme mali využiť e, príležitosť tejto konferencie na to, aby sme opäť e, sa prepojili s našimi občanmi. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pán Flego, jedna minúta. Jednice Myslím, da je ova konferencija o budućnosti Evrope... Ďakujem pekne, pokiaľ konferenciu o budúcnosti Európy. Táto je skôr príležitosťou vypočuť si, čo naozaj chcú európsky občania, čo je naozaj pre nich dôležité. Je dôležité si vypočuť ich predstavy, spraviť si predstavu o tom, ako oni chcú, aby sme eh, Európu reformovali. Čo je dôležité je eh, povedať si, ako by sme mali odmerať úspech tejto konferencie. Po prvé, tie závery treba implementovať a po druhé, je tu e, otázka počtu e, občanov, ktorí sa tejto konferencie zúčastnia, alebo nejakým spôsobom na nej budú participovať. Takže je veľmi dôležité motivovať ich, aby sa mohli zúčastniť, preplatiť im náklady na e, cestovanie, alebo teda cestovné náklady, takisto aj zaangažovať do toho mimovládky a všetky, všetky možných ďalších aktérov. A nielen e, sa pýtať občanov raz za 5 rokov, aké predstavy o Európe majú, ale naopak v týchto dvoch rokoch dať im príležitosť, aby sa mohli vyjadriť aj potom konať. Ďakujem pekne, pán Bridžický, jedna minúta. Dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Na początku... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Na začiatku by som chcel povedať, že od samotného počiatku tejto rozpravy od 9. hodiny som tu sedel a vypočutol som si eh, všetky príspevky a aj všetky eh, rešpektujem, aj keď mi pripadali trošku smiešne. Čo mi prišlo smiešne? A teraz adresujem e, túto ľavú sféru zasadačky. Hovoríte, že viete, aké sú hlasy európskych občanov. Ale čo je fakt? E, ľudia, ktorí dostali najviac hlasov, náš bývalý predseda vlády, on nebola zvolená na jej post predsedničky e, výboru Pán Krasnodemský nebol zvolený pod predsedom eh, výboru. Eh, kvôli vašim hlasom. Je zaujímavé, že hovoríte o budúcnosti Európy, eh, keď vaše rozhodnutie ohľadom špicen kandidátov a otázkom postup pre pána Ferhovštata. Musíme si pripomenúť, čo hovorili zakladajúci odcovia Európy. Ďakujem veľmi pekne. Jedna minúta je rečnícky čas a posledným rečníkom je pán Potenga. Eh, eh, er Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že sú tu ľudia napravo, ktorí nemajú veľa dôvery v Európy, aj medzi zelenými. Avšak jeden z dvoch eh, občanov Európy nehlasoval vo voľbách. Je to síce posun k lepšeniu, ale stále tu máme demokratickú krízu. A Odkiaľ vychádza táto demokratická kríza? Je to aj e, preto, že Francúzi hlasovali proti ústavy, e, e, Holandiania urobili to isté. Íri hlasovali proti Lisabonskej zmluve a boli požiadaní, aby hlasovali znovu. A zelení a Gréci hlasovali proti úsporným opatreniam v referende. A Briti nevidia žiadnu sociálnu alternatívu v tejto Európskej únie na vyriešenie krízy a tu chceme vyriešiť konferenciou, ktorá, ktorú budú viesť eh, etablované elity. A teraz eh, podpredsedníčka komisie, naša bývalá kolegyňa pani Švica. Vážená pani predsedajúca, Vážené poslankyne, poslanci, ďakujem vám veľmi pekne za túto veľmi plodnú a živú diskusiu. Vypočula som si vaše e, pripomienky a zaznamenala si vaše pripomienky. Je mojou úlohou si vás aj vypočuť. Začiatočný dátum konferencie bude ešte potvrdený, avšak e, proces vypočutia už začal. Už sa zamýšľame a angažujeme a oslovujeme čo najväčší počet aktérov. Samozrejme, potrebujeme úzkú spoluprácu s jednotlivými regionálnymi zastúpeniami Európskej komisiami, ktoré už odvádzajú úžasnú e, prácu, aby priniesli Európsku úniu bližšie k občanom. Teraz potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým zjednotiť naše sily. Akým spôsobom sa toto pretaví do mojej inej práce ako komisárke a podpredsedničky komisie. Chceme si vypočuť od ľudí všetkých kategórií a všetky, každého veku, od mladých po starých, čo majú povedať k tejto dnešnej diskusii. A chcela by som sa poďakovať Pascalovi Durandovi, Luis de Vera, a ostatným za to, že spomenuli mimovládne organizácie. Samozrejme, nezabudli sme na mimovládne organizácie. Sú obsiahnuté v tomto diskurze a boli obsiahnuté už od samotného začiatku. Samozrejme, myslíme aj na staršiu generáciu. E, tu chceme nabádať k aktívnej diskusii o ekonomike. Ale samozrejme nielen mimovládky, ale aj starí ľudia a aj študenti alebo napríklad národné menšiny musia byť zaangažované v tomto, tejto diskusie, zástupcovia e, samozpráv a obcí, všetci tí, ktorí majú k tomu e, čo povedať a môžu nastavovať obsah tejto konferencie. E, tieto názory sa pretavia do mojej demografickej práce a chceme pripraviť konkrétne a veľmi hmatateľné riešenia. Potrebujeme kreatívne a inovatívne riešenia a výsledky tohto procesu musia byť hmatateľné a musia byť implementované a každopádne musia byť e, založené na spätnej väzbe, ktorú dostaneme od občanov. Ako som už povedala, e, toto nie je e, každodenná práca a musíme byť opatrní s týmto veľmi zvláštnym a osobitným procesom musíme mať dostatočnú štruktúru na participáciu Eh, občanov tak online, ako aj osobnú participáciu. Chceme ich vypočuť a samozrejme nadviazať na ich rozhodnutia. Je kľúčové, aby tento proces bol neustále transparentný. Ja nechcem ani predpokladať, čo občania eh, povedia. Eh, chcem sa nechať prekvapiť. Myslím si, že my všetci môžeme prekvapiť občanov v konečnom dôsledku, ale my ako Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada tak môžeme učiniť iba tak, že budeme úzko spolupracovať ako skutoční partnery. Opäť vám sám chcem poďakovať a ďakujem za túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, komisárka Švica. A teraz za radu predsednička vlády pani Brandžak. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa vám poďakovať za veľmi užitočnú debatu, ktorá dnes prebehla Veľmi pozorne som si vás po- vypočula a zaznamenala aj pozíciu Európskeho parlamentu ku konferencii o budúcnosti Európy. Tento proces si vyžaduje dlhodobú víziu a musí pokrývať témy a politiky, ktoré e, budú e, na tej čelnej línii, na základe ktorej sa budeme obracať na našich občanov. Dovolte mi uistiť vás, e, že naše predsedníctvo bude pokračovať vo vypracovávaní pozície rady ku konferencii v úzkej spolupráci s parlamentom a e, komisou. Ako povedala podpredsedníčka Šujica. E, spolupráca s inými inštitúciami bude kľúčová, aby sme z tejto myšlienky mohli vyťažiť čo najviac. A samozrejme v úzkej spolupráci, aby sme našli správnu e, rovnicu, aby táto iniciatíva mohla byť odštartovaná tak, že priniesie konkrétne výsledky našim občanom. Ďakujem opätovne za vašu pozornosť a ďakujem veľmi pekne za vašu stručnosť a jasnosť Máme tri návrhy na uznesenie z tejto e, diskusie, ktorá je teraz uzatvorená. Budeme o uznesení hlasovať neskôr dnes a ďakujem veľmi pekne za veľmi živú a podnetnú diskusiu. Teraz budeme mať krátku technickú prestávku predtým, než e, prejdeme k našemu mimoriadnemu zasadnutiu. il presidente e sa majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Predseda parlamentu a jeho kráľovská výsosť král Abdullah II, král Jordánska. Abbiamo Dobrý deň vám všetkým, vážené kolegyne a kolegovia. Máme tu čest privítať v zasadacej sále jeho veličenstvo kráľa Abdaláha II. kráľa Jordánska. Je to pre nás veľká česť. Vrátil sa do Európskeho parlamentu a pred niekoľkými rokmi sme ho takisto mohli pre privítať ako hostia a ja mu teraz odová, odovzdám slovo, aby predniesol svoj prejav. بسم الله الرحمن الرحيم Pán predseda, vážení poslanci, vaše excelencie, vážení priatelia, ďakujem vám všetkým. Je mi veľkou cťou prihovoriť sa Európskemu parlamentu znovu. Keď sa dívam na túto zasadaciu miestnosť, vidím, že v nej sedia stovky ľudí. Ale v skutočnosti sedia s nami milióny ľudí z rozličných krajín, s rozličnými historickými pozadiami a s rozličnými názormi. My, ktorí sme